príslušným adresátom. V mene Európskeho parlamentu ďakujem všetkým z ich prítomnosť, takisto tlmočníkom. A želám vám pekný večer. A ak e, to ešte zvládnete, tak aj dobrú chuť. Končím zasadnutie.